som reagovala všetko, na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne vám, pán predseda, aj všetkým poslancom, ktorí komisii položili otázku. Veľa vďaka. Končím rozprávu, hovorí pán predseda. Pokračovať budeme zajtra o 8.30. Ďakujem všetkým.